ale samozrejme je tu veľa zradných miest a toto, tento proces nie je iste ľahký, ale maďarské predsedníctvo vyvinie maximálne úsilie na zrýchlenie tohto procesu. Ďakujem pekne a teraz pani Figueiredo.